<clears throat> Veľmi pekne ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, chcel by som vás požiadať, aby ste zaujali láskavo svoje miesta. Chcel by som vám oznámiť výsledky volieb. Toto sú prvé výsledky v nadväznosti na kandidátov a kandidátky, pokiaľ ide o podpredsedu Európskeho parlamentu. 703 hlasov bolo odovzdaných, neplatí Platných hlasov bolo 14. To znamená, že 689 eh, hlasov bolo eh, platných. Takže pokiaľ ide o počet hlasov, v abecednom eh, poradí pôjdeme, pokiaľ ide o kandidátov pán kolega Alvaro 199 hlasov, pani Angelili 316, pani Diron o 182, pán kolega Karas 305, pán Martinez Martinez 276, pán Macmillan Scott 200 52. Pán Stamkos, 342, e, e, pán Pitela 306, pani Podimata 269, e, pán Protasievič 267, pán Čurian 256, pán Tarant 104, pán Vidal Kvadras 352, pán Vlasák 196 a pán Výland 268. Takže myslím si, že kandidáti, ktorí sme volili, dosiahli nevyhnutný počet hlasov tým pádom v podstate na to, aby sme obsadili z týchto 14 miest, je potrebné, aby sme hlasovali ešte raz. Ešte sa pýtam, že či v podstate chcú všetci kandidáti eh, kandidovať, aj pokiaľ ide o druhé kolo hlasovania. To znamená, že sa pýtam, že či niekto chce stiahnuť svoju kandidatúru. Nie je to tak tak v tom prípade predložíme rovnaký e, zoznam kandidátov, pokiaľ ide o druhé kolo hlasovania. A tým pádom musíme začať s druhým kolom hlasovania. Požiadame e, pomocníkov, ktorí nám pomáhali pri hlasovaní, aby znovu zaujali svoje miesta. Die Stimmzettel werden gedruckt. Ich erwarte... Hlasovacie lístky sa práve tlačia, takže ich očakávam každý, každú chvíľu, ale každopádne žiadam tých, ktorí budú počítať hlasy, aby láskavo zaujali svoje miesta. A vy tu v parlamente musíte e, chvíľočku počkať. Takže tieto hlasovacie lístky už sú hotové, pripravené. Ešte raz by som chcel požiadať, aby láskavo tí, ktorí pomáhajú pri ščítavaní hlasov, zaujali svoje miesta. Ešte raz prečítam mená. Pani Barcelino, pán Šugua, pán pána Jutov, pán Pok, pán Bago, pán Kalinovský, pán Kalfin a pán Pererio Rodríguez. Prosím vás, buďte takí láskaví a znovu zaujmite miesta pri hlasovacích urnách, pretože inak nebudeme môcť začať sa hlasovaním. Bol by som veľmi rád, keby ste mi dali nejaký signál, ktorým mi naznačíte, že všetci tí, ktorí pomáhajú pri tomto hlasovaní už stoja pri hlasovacích urnách. Darf ich noch mal fragen, ob die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer... Môžem sa ešte raz opýtať, či už zaujali tí, ktorí boli, budú ščítavať hlasy, svoje miesta pri hlasovacích urnách. Takže prosím vás pekne, skrutátori už zaujali svoje miesta. Okay? It's no. The member's not Frage nochmal. Haben wir an allen Wahlurnen Takže ešte raz uh, sa pýtam skrutátorov, že či stoja na svojich miestach, chýba niekto? Pán Barcelino, pán Zugo, Pán Zugo, ona je tam, on. Pán Panajotov. Pán Pok. Pán Bago. Tam stojí. Pán Kalinovský. Pán Kalfin? Pán Kalfin tam nie je. Takže predsa len pán Kalfin. Takže v poriadku. Teraz by som chcel požiadať uh, našich uh, spolupracovníkov, aby teraz rozdali hlasovacie lístky. Okay. Bitte die Stimmzettel zu verteilen. Prosím vás, keby ste láskavo rozdali hlasovacie lístky. Vážené dámy a páni, myslím si, že pokiaľ ide o samotný postup, k tomu nemusím povedať už nič. Je to presne taký istý postup ako v prvom kole hlasovania. 14 kandidátov alebo kandidátiek môžete zakružkovať. Keď zakružkujete viac ako 14, v tom prípade je hlasovací lístok neplatný. Ak nikoho nezakružkujete, tak vlastne tento hlasovací lístok sa stáva takisto neplatným. Takže krížik by to mal byť, nie zakružkovanie krížikom označiť kandidáta alebo kandidátku. Hlasovanie je tým pádom otvorené. qui le résultat sera publié Výsledky budú zverejnené dnes večer, ale v prípade, že sa bude konať tretie kolo hlasovania, tak to sa bude konať e, zajtra. Dobrú chuť. Ja, ja. Dritte Wahlgang ist morgen. Das Ergebnis wird Tretie kolo je zajtra, ale výsledok dnešného kola bude oznamený ešte dnes večer. Tretie kolo by bolo potom zajtra. Chcem sa spýtať, či všetci poslanci odovzdali hlasy. Kolegyňa z frakcie zelených. Ale pán kolega, nemusíte až tak rýchlo bežať. V poriadku. Chcem sa spýtať aj skrutátorov, či odhlasovali. Odhlasovali aj skrutátori? Áno. Alebo práve teraz hlasujú? Haben alle Chcem sa spýtať, či všetci kolegovia a všetky kolegyne odovzdali hlasovacie lístky. Odovzdali všetci hlasovacie lístky? Máte niečo k rokovaciemu poriadku? Nech sa páči. presidente non propriamente un richiamo al regolamento però mi sembra incredibile. pán predseda toto nemá dočinenia s rokovacím poriadkom ale myslím si že je veľmi zaujímavé že hlasovanie v parlamente sa e, deje za takýchto podmienok keď nemáme žiadnu diskrétnosť keď vlastne všetci kolegovia môžu vidieť, ako človek hlasuje na každom parlamentnom zasadnutí by sme mali mať kabíny, kde by sme mohli tajne hlasovať. Ja nevyzývam k tomuto už na zajtrajšom hlasovaní, ale zoberte to prosím do budúcnosti do úvahy. Ďakujem, pán kolega, beriem to na vedomie. Ešte raz sa pýtam, či všetci poslanci odovzdali svoje hlasy. A chcem sa spýtať, či aj e, skrutátori hlasovali áno, takže končím hlasovanie.